kapitálu. Tým pádom môžeme uzavrieť blok minútových prejavov. Zajtra pokračuje naše zasadnutie e, o 9. hodine. Program je zverejnený na web stránke e, Európskeho parlamentu. končím zasadnutie.